E, zvolenie do Európskeho parlamentu e, členovia Sosnierč a Gabelič od 22. marca 2018, respektíve 4. apríla 2018 budú členmi a nahradia e, poslancov Korvina Mikeho a Jensa Nilsono. Vítame nových poslancov v Európskom parlamente. Po zvolení Gianniho Pitela a Matea Salvini do Senátu Talianskej republiky a potom, čo Lorenzo Fontana bol zvolený do dolnej snemovne italianského parlamentu, sa oznamuje, že od 23. marca 2018 ich miesta budú uvoľnené. Ehm, Jean-Paul Denano, európsky poslanec, odstúpil. Jeho miesto sa uvoľnilo od 11. júna.